18% v roku 1999 na 26% v decembri 2010, zatiaľ čo v tom istom čase americký dolár a jen, pokiaľ ide o ich podiel v menových rezervách, e, významne klesli. Podobný vývoj možno pozorovať aj pokiaľ ide o euro ako transakčnú menu alebo menu, v ktoré sú denominované obligácie. Čiže euro je úspešné. Na druhej strane máme krízu vládneho dlhu v niektorých krajinách eurozóny, ktorá je kombinovaná so zraniteľnosťami finančného sektora a nedostatočnou konkurencieschopnosťou niektorých krajín táto kríza vládneho drhu, e, zvýš, drhu e, poukázala na mnohé výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Predovšetkým e, výzvou je, ako Um, pristupovať k možnému, možnej negatívnej spätnej väzbe, ktorá vzniká medzi štátnou zadlženosťou, finančným sektorom a reálnou ekonomikou. Tá základná otázka je však vzťah medzi menovou politikou a finančnou stabilitou. V zmluve je zakotvená jednoznačná hierarchia, pokiaľ ide o úlohu ECB v takejto situácii. Ale netreba e, tieto dve veci nejakým spôsobom obchádzať. Je potrebný väčší výskum, je potrebné lepšie pochopiť úlohu finančného sektora v mechanizme menových e, transakcií cenové bubliny v realitnom, na realitnom trhu a na burze e, veľmi dlho neboli vnímané ako problém menovej politiky. Druhá výzva. Kríza jednoznačne poukázala na to, že hospodárske riadenie EMU je ešte stále príliš slabé. Alebo všeobecnejšie, súčasné postavenie menovej únie bez fiskálnej a politickej únie vedie k nestálemu stavu. Nedávno prijatá, prijatý legislatívny balík je dôležitým krokom pri posilňovaní paktu stability a rastu, ale sú potrebné ďalšie kroky na to, aby sa zabezpečila stabilita eurozóny ako celku. Mandát ECB nebude ovplyvnený, ak sa vydáme touto cestou, ale budú ovplyvnení iní, iné zainteresované strany. Ide tu totiž o skôr fiškálnu záležitosť a väčšiu potrebu politickej integrácie. Tretia výzva. Otázka je, kedy a ako bude môcť ECB upraviť svoju pozíciu, pokiaľ ide o menovú politiku a normalizovať menovú politiku. Týka sa to predovšetkým SMP, ktorý je dočasný, obmedzený a plne sterilizovaný. Zdá sa, že v kontexte krízy ECB sa zdá byť jediným aktérom v eurozóne, ktorý dokáže konať rýchlo a rozhodne. Preto treba odpovedať na otázku, čo sa má stať vo zvyšku eurozóny, ak ECB nemá byť jedinou inštitúciou, ktorá je akcieschopná. A čo sa má stať aby ECB mohla utlmiť svoje neštandardné opatrenia čo najskôr, len čo to umožnia trhové podmienky. Je potrebné správne um, určiť postupnosť týchto opatrení, najmä v súčasnom prostredí, ktoré je eh, charakterizované neistotou. Keď sme konfrontovaní všetkými týmito výzvami, musíme si uvedomiť, že Európa nie je ostrov. Nikto nie je ostrovom. Napriek tomu, že vzhľadom na súčasnú krízu sa do veľkej miery pozeráme dovnútra, musíme si položiť otázku, aká je naša pozícia na svete, aké je naše partnerstvo so susedmi a aká je naša eh, súťaž s inými vyspelými ekonomikami. To súvisí so všetkými oblastiami politiky, vrátane menovej politiky. Spolupráca sa musí posilniť, ale zároveň sa musia rešpektovať rozdielne východiska, mandáty a história. My všetci máme zdieľané povinnosti, hoci sú rozdielne. Vzhľadom na moje eh, akademické aj odborné skúsenosti, Myslím si, že som dobre vybavený na to, aby som prispel k riešeniu týchto víziev, ktoré som práve opísal. Vo svojej odbornej kariére som sa zameriaval na Európsku úniu, eurozónu a medzinárodné hospodárske riadenie z viacerých uhlov pohľadu. Po získaní um, magisterského titulu na Ekonomickej univerzite v Bonne v Nemecku, kde som sa špecializoval na menovú a e, politiku a politiku výmennému kurzu. Potom som študoval na Univerzite Bocconi v Miláne v Taliansku a začal som svoju pracovnú dráhu v súkromnej konzultantskej spoločnosti v Kolíne v Nemecku, kde okrem iných vecí som sa zúčastnil na Eh, projektoch EU FARE v Maďarsku, troch pobaltských krajinách a vo vtedajšom Československu. V roku 1996 som pr- začal pracovať na nemeckom ministerstve financií a tam pracujem dodnes. Najprv som pracoval v divízii Svetová ekonomika, eh, mednové otázky a skupiny G. To, boli hlavne, to bola skupina G7. Potom som sa stal osobným asistentom štátneho tajomníka a potom som e, sa stal vedúcim ministrovej kancelárie. V roku 2002 som bol vymenovaný za námestníka generálneho riaditeľa v Európskom odbore, ktorý mal okrem iného na starosti aj rozpočet EÚ a Európsku investičnú banku. V marci 2003 som začal pracovať ako generálny riaditeľ odboru pre finančné trhy. E, počas týchto rokov som e, viedol aj e, skupinu KFV, Nemeckú agentúru pre správu dlhu a tento odbor bol zodpovedný aj za otázky G7, G8, G20, ako aj za Medzinárodný menový fond a vzťahy s krajinami mimo EÚ. V, e, v roku 2008 som sa stal štátnym tajomníkom, ktorý mal na starosti e, ekonomiku, európske záležitosti a finančné trhy. Som členom viacerých vysoko vysokých, teda európskych a medzinárodných výborov na vysokej úrovni, vrátanie G7, G20, EFC, EVG a takisto členom Rady pre finančnú stabilitu. Okrem toho som bol aj zástupcom guvernéra pre Svetovú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj. Som členom dozornej rady Deutsche Telekom a Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. E, bol som šéfom, e, som šéfom e, dozornej rady finanč, agentúry pre finančný dohľad. V roku 2011 som bol vymenovaný za úradujúceho šerpu pre G20, pre pani Merklovu a spolu s mexickým kolegom som predsedom pracovnej skupiny G20 pre reformu medzinárodného menového systému. Po kolapse Lehman Brothers e, v roku 2008 som spolu s Jensom Weidmanom a Axelom Weberom koordinoval reakciu nemeckej vlády na finančnú krizu, ku ktor- k čomu patrila aj stabilizácia banky HRE E, takisto stabilizácia, teda prijatie zákona o stabilizácii finančných trhov a o zriadení stabilizačnej agentúry FMSA. Od začiatku finančnej krízy som zapojený do krízového riadenia, vrátanie vytvárania EFSF, EFSF, reformy riadenia eurozóny a prípravy ESM. Je zrejme norme, že, normálne, že v takejto situácii človek veľmi často používa slovo ja. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že to všetko sa dalo urobiť e, aj e, zo strany vysoko, že, že, to, že musím za to ďakovať e, môjmu vysoko motivovanému týmu mužom a ženám, ktorý, s ktorými spolupracujem v posledných rokoch. Čiže dostávam sa k záveru krátkosti by som chcel e, povedať niečo o dvoch e, veciach. Poprvé, možno poviete, že ja nie som centrálny bankár, to je samozrejme pravda. Ale počas e, celej svojej pracovnej dráhy som v úzkom kontakte s inými centrálnymi bankami, pretože v Nemecku máme rozdelenú zodpovednosť, pokiaľ ide o bankový dohľad medzi Bundesbank a ministerstvom financií. Celá G20 to je v podstate spoločný svet centrálnych bank a ministerstiev financií. Ja e, som teda spolupracoval s ECB od e, doby, kedy bola zriadená a e, zároveň si myslím, že tá moja rozdielna skúsenosť môže priniesť prínos pre tým e, výkonnej rady. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je komunikácia. ECB musí komunikovať svoju stratégiu a svoje rozhodnutia európskym občanom a e, Európskemu parlamentu, ktorý ich e, reprezentuje. Toto je kľúčová úloha, ak sa má zachovať najdôležitejšie aktívum každej centrálnej banky a to je dôveryhodnosť. Úloha komunikácie je veľmi zložitá vzhľadom na to, že e, jednotná menová politika je niečo, čomu sú vystavení občania 17 členských štátov v rôznych e, politických a ekonomických kontextoch s rôznou históriou, kultúrou a jazykom. Zároveň význam jednotnej meny znamená, že globálne finančné trhy nás e, veľmi pozorne sledujú. Táto kombinácia znamená, že je absolútne nevyhnutné, aby ECB hovorila jedným hlasom. Záverom. Vychádzajúc zo svojich skúseností by som chcel prispieť ako člen výkonnej rady ECB k dobru Európskej únie, predovšetkým eurozóny a jej občanov, v rámci mandátu, ktorý je daný ECB, a to predovšetkým udržiavať cenovú stabilitu, Chcel by som to urobiť s jednoznačným pohľadom na Európsku úniu, eurozónu ako celok, ako človek, ktorý vlastní nemecký pas, ale ktorý pozná hospodárskú aj politickú situáciu v Európe a ktorý je pevne odhodlaný slúžiť Európe ako európsky občan. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu kolu otázok. Teraz mene EPP, myslím si, že je to Vernon Langen. Nie. Tak zase Jean-Paul. Dobre. Môj mhm. zoznam nám nezmení, takže opäť Jean-Paul. E, ďakujem, Pekne vás vítam na v našom zasadnutí, aj to, že ste pripravení znašať palbu našich otázok. Vy ste vo svojom vystúpení e, uviedli niektoré veci, ktoré neboli príjemné a ktoré e, hovoria o tom, vy hovoríte, že e, euro neprechádza krízou a keď hovoríte, že chcete komunikovať, tak vám chcem položiť jednu aktuálnu otázku. Včera nemecká kancelárka a francúzsky prezident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 o z dôvodu, že hovorili o rekapitalizácii bank. Naznačili, že súhlasia, pokiaľ ide o princípy tejto rekapitalizácie, ale neposkytli žiadne detaily, pretože tie poskytnú až s istým oneskorením. Mám dve otázky. Poprvé, čo si myslíte o potrebe e, rekapitalizácie európskych bank? A druhá otázka, trocha perverznejšia. Myslíte si, že je to dobrá metóda? Ozna oznámiť e, zásady, ktoré nie sú okamžite vysvetlené, čo znamená, že trhy sa znova ocitajú v situácii, že nevedia, čo sa vlastne deje. Ďakujem. Yes, first... Áno, dovolte, aby som najprv povedal, že skutočne súhlasím s vami Mali by sme častejšie vlastnejšie hovoriť, že nemáme eurokrízu. Nie je to pravda a nepodporuje to nejaký fakt. Plne s vami súhlasím. Môžeme hrdo vyhlásiť, že máme e, silnú a stabilnú menu na celom svete. Vy ste spomínali stretnutie francúzského e, prezidenta a nemeckej kancelárky, ktoré sa uskutočnilo včera. Áno, je to dobré východisko uh, uzavrieť dohodu medzi Francúzskom a Nemeckom. Je to nevyhnutné, ale nie je to dostatočná podmienka v eurozóne v Európskej únii. Takže bolo to včera dobré, že sme tu mali toto východisko, ale treba osloviť ďalších partnerov a susedov. Vy ste sa potom pýtali na rekapitalizáciu bank. Ja by som povedal, že by to mal byť jeden prvok komplexného balíka, ktorý musíme vytvoriť pre eurozónu a predovšetkým pre účely riešenie gréckej situácie. Ja som povedal, že by to mal byť jeden prvok, ktorý nemáme vnímať v izolácii. Nejaký izolovaný nástroj nám nepomôže. Musíme rozhodnúť o balíku, musíme tam rozhodnúť o jednom bode a potom rozhodneme o správnom poradí jednotlivých krokov. No a komplexný balík by mal mať 5 prvkov. Najprv e, dôveryhodné e, riešenie pre Grécko, po druhé pripraviť sa a vytvoriť firewalls alebo nejaké ochrany. To znamená zaviesť nové nástroje, ktoré majú obmedziť tzv. nákazu. A potom e, potrebujeme ďalší nástroj e, ochrany a to je rekapitalizácia bank. Mali by sme zabezpečiť e, prístup bank k financovaniu, hlavne ku krátkodobému financovaniu, to by sa malo urobiť v kontexte 27 členských štátov Európskej únie, aby sa e, vyhalo stigmám. To znamená, že to netreba robiť inštitúciu po inštitúcii, ale treba to urobiť e, pre všetky dôležité banky systematicky a v jednom čase. Štvrtý bod e, komplexného balíka je záväzok zavádzať lepšiu fiškálnu e, politiku v krajinách, e, ktoré sú ohrozené krízou a po piaté e, treba mať v dlhodobom horizonte lepšiu správu a riadenie Európskej menovej únie a to by si zrejme vyžiadalo aj zmeny zmluvy Európskej únie. Takže aby som zodpovedala vašu otázku, ja som za rekapitalizáciu bank ako súčasť širšieho balíka, nie izolovaného nástroja. Keď sa pýtate, či je to dobrá stratégia a či bolo dobré e, mať včera tlačovú konferenciu a neuviesť podrobnosti, nuž musím vám povedať, že treba čas na to, aby človek pochopil tento komplexný balík. E, včera sme sa vlastne dohodli na základoch a 23. oktobra sa uskutoční summit a bude treba dopracovať ešte aj ďalšie podrobnosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v mene SAD myslím si, že je to Anton. Jedine, že by to došlo k zmene poradia. Antony? Vy pôjdete ako prvý, áno? Dobre. nejako to máte pomiešané, keď ide o veľké skupiny v našom parlamente, ale viem o tom, nebojte sa. Pán Asmusen, vítam vás aj v mene sociálno-demokratickej frakcie tuto vo výbore a chcem sa venovať jednému bodu, ktorý ste uviedli viackrát vo vašich písomných odpovediach. Je to medzinárodný kontext. Uh, vy poukazujete e, na G20. Spomínate ju často vo svojom životopise, to sa dobre počúva, ale veľmi rád by som vedel, čo sa tým myslí. E, čo je to za úroveň rokovania? Hovoríme o menovej politike. Veľmi dobre si e, spomínam ešte pred krízou, ako niekto ako pán Bofinger bol outsiderom a hovoril o tom, že treba zasiahnuť, aby sme podporili meny. Zmenilo sa to? Zmenila sa teraz úroveň rokovania? Alebo tu hovoríme skôr o rečníckých otázkach? Hovoríme tu skôr o tom, čo by sa malo zmeniť po kríze v G20. Môžete byť našim hosťom hocikedy keď sa bude hovoriť o hedžových fondoch, ale pozrite sa občas na tú dramu, neviem, či na to budete mať niekedy čas vo svojej novej e, funkcii. E, jednoducho, čo chcem povedať je, že e, členské štáty to blokovali v minulosti, teda blokovali túto šancu, ktorú mala G20. Ako to môžeme zmeniť? Ako to môžeme zmeniť na základe toho, že už 1,5 roka nie sme schopní vyriešiť krízu jedného členského štátu, e, ktorý má e, HDP ako polovica Bavorska. Ja hovorím teraz o Grécku. Takže ako nám chcete imponovať tou G20? -kou? Ďakujem. Predpokladám, že vám to nebude prekážať, keď sa pokúsim zodpovedať vašu otázku v angličtine. Uh, a dúfam, že budeme mať naozaj viac príležitostí stretávať sa tu e, v parlamente v budúcnosti. To bude závisieť od toho, ako dopadne dnešný deň. Musím povedať, že naozaj mám veľký záujem o tento proces G20, pretože tu neexistuje nejaká iná alternatíva. Začalo sa to v roku 1999 v Berlíne na úrovni ministra financí a potom to prešlo na úroveň eh, hlav štátov. G20 eh, má na starosti ekonomické riadenie. Ukázalo sa, že eh, je to veľmi efektívne zoskupenie v krízových situáciách, ako ste právne naznačili, G20 musí teraz ukázať, že vie riešiť problémy aj v mierových časoch, že vie prísť s riešením, ktoré bude prínosné pre občanov členských krajín. Predpokladám, že G20 bude ďalej pracovať. A diskusia vždy je o tom, či 20 je správne číslo, či tých 20 krajín sú tie správne krajiny. Máme tu zvyčajne napätie medzi legitimnosťou a efektívnosťou takejto skupiny. G7 bola mimoriadne efektívna, ale toto už nebolo legitimné e, zoskupenie vzhľadom na stále väčšiu úlohu e, novoznikajúcich ekonomik No a potom v druhom extréme tu máte systém OSN. To je na 100% legitímny systém. Ale je na vás, aby ste povedali, či je aj na 100% efektívny. Ale G20. Vy ste hovorili o dvoch oblastiach. Menové otázky a finančná reforma. Sú tu ale aj iné oblasti v G20, ale nemali by sme príliš rýchlo rozširovať ich úlohy. Mali by sme najprv naplniť to, čo sme slúbili. Pokiaľ ide o finančné predpisy, finančné nariadenie, e, povedal by som, že sa stalo veľmi veľa, predovšetkým od e, samitu v Pittsburghu, ale trvá to veľmi dlho. Myslím si, že neskôr popoludní tu budete mať trialog a v Pittsburghu eh, slúbili, že tento eh, trialog prebehne na celom svete do konca roku 2012. Eh, nie všade tu už prebehol takýto dialog alebo práca, ale musím povedať, že v Latinskej Amerike, v azijských krajinách sa toho veľa nestalo, ani v Amerike a nejako sme stratili tú hybnosť vo finančnom sektore v oblasti agendy e, reformy. A to nie je správne. Nemôžeme predsa sa znova obrátiť na občanov o niekoľko rokov keď opäť dojde k nejakej katastrofe. Pretože vytvrtíte občanom, že takéto veci sa dejú raz za 100 rokov a zrazu sa začnú diať každých 10 rokov. Nejako sme jednoducho stratili hybnosť. Musíme sa znova rozbehnúť a všetci ktorí sme eh, boli súčasťou vedenia po Lehman Brothers, eh, vedia, že sa už nemôžeme vrátiť k tomu svetu, ktorý existoval predtým. Eh, musíme sa na celom svete zaoberať eh, systematicky eh, dôležitými finančnými inštitúciami, derivátmi, nepodnikovou jurisdikciou a takisto stále dôležitejšími tieňovými bankovými systémami. Tieňové bankové systémy podľa hrubých e, odhadov tvoria 25 až 30 e, finančných systémov na celom svete. Takže toto bol jeden bod. Ak chcete, môžem stručne povedať niečo aj o tej e, reformnej agende. Nie? Tak neskôr, ale ochotne vám to zodpoviem neskôr. Samozrejme, môžeme sa tomu venovať neskôr, ale neviem, či budeme na to dnes dostatok času. A teraz v mene LD. To bude Silvi, teraz som konečne našla to správne miesto. Áno. Áno, chcela som položiť otázku na komunikáciu a preto hovorím po nemecky. Vy ste práve eh, použili slovo bez alternatívy. Ja chápem, čo... Eh, ja rozumiem, čo chcete povedať. Nemám veľa gremí, kde možno eh, kde sa môže hovoriť, ale Eh, dva, rok 2010 bol na mnohých fórach práve bez alternatívy. Eh, je to ťažké povedať, ale nemôžeme predsa sprostredkovať našich občanom občanom eh, takú skúsenosť, že nie je to o čom viac hovoriť, pretože potom nie, si, si zamrazíme priestor pre diskusiu. Že tak, ako ste to povedali, ale pozrite sa, keď ste povedali, že my sme strátili niečo a tak ďalej. Vy ste si istí, že demokratická legitimácia by mohla e, mať istú hodnotu. To znamená, prečo sme nepostupili tak ďaleko? Je to preto, lebo exekutíva si myslí, že sa musí rozhodnúť všetko na grémiu ako G20 alebo v Európskej rade, ale, a, alebo je to tak, že po nás potopa? Auch wenn ich sonst immer Englisch rede. Aj keď eh, na takýchto fórach um, hovorím skôr po anglicky, tak keď niekto hovorí tak pekne po nemecky, tak eh, budem odpovedať po nemecky. Áno, vy ste ma pristihli uh, použiť slovo bez alternatívy, ktoré bolo to najnegatívnejšie slovo roka pre rok 2010 v Nemecku, ale uh, nešlo teraz o obsahové rozhodnutie, ale o existenciu G20. Je to skutočne tak, G20 nie je perfektný svet, ale my máme toto riešenie a mali by sme ho využiť pri všetkých ťažkostiach, ktoré to zo sebou prináša. E, myslím, že ste e, teraz načetli veľmi dôležitý bod a to, je časov, to sú časové predstavy o trhoch a ako o jednom subsystéme a politika ako o inom subsystéme a tieto sú rozdielne. A toto aj zostane. Trhy reagujú za zlomky sekúnd, pričom legitimačná práca, tak povediac, si vyžaduje prácu. Musíme diskutovať a v situácii situáciách, ktoré nemáme v učebniciach, e, bojovať o najlepšie e, riešenie, takže budeme vždy pomalší. Otázka však znie, o čo pomalší môžeme byť. Momentálne sme možno, že trošku príliš pomalí. Áno, ale dobre tiež je e, nepozerať len na Bloomberg a iné iné terminály, čo sa tam práve nachádza, ale položiť si takú zásadnú otázku, kam sa chceme dostať a nereagovať za každým e, veľmi rýchlo na nejaké mediálne, na nejaké mediálne udalosti. Takže skutočne tu vystáva otázka e, po demokratickej legitimácii. Pre mňa je to hádankou, dodnes musím povedať, prečo pre G20 neexistuje príslušné parlamentné zhromaždenie, pretože mali by sa deň predtým stretnúť odborári G20, potom eh, okolo, okolo samitu G20 doteraz nebolo takéto parlamenty vidieť. Takže myslím si, že toto je taký ťažiskový bod. Pokiaľ to neurobíme, tak stratíme podporu pre to, čo robíme. Ale týka sa to ťažkých bodov, pretože pokiaľ by bolo potrebné, a to sme o, o tom sme viackrát hovorili, economic governance a tak ďalej, tam budeme musieť ísť ďalej. Musíme presunúť zodpovednosť z národných na Európsky parlament. Toto považujem za logický krok, ale nie vždy je to veľmi pekné. Takže je to nutná diskusia, ktorá sa bude musieť viesť a e, tejto diskusie sa ja nezúčastním, ja nebudem jej súčasťou či sa to potom bude robiť ako v parlamente ako celok, celok alebo si to rozdelíte tiež na euroformat, eurozónu, tak povedia sem parlament a zvyšok. To je už potom vašou záležitosťou. Teraz za ECR Ivo Strejček znova. Ďakujeme pekne, pán Asmusen. Položím vám otázku, ktorá vychádza z otvorených a spolahlivých zdrojov z Deutsche Presse a Frankfurter eh, Allgemeine Zeitung. Určite viete, že od vás budem žiadať, aby ste sa vyjadrili k rozhovoru pána Schäubleho pre Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eh, v tomto rozhovore hovoril o tom, že bude treba eh, poskytnúť viac Grékom a eh, po druhé DPA ohlasuje, že nemecká vláda zvažuje eh, taký plán, podľa ktorého by sa odpustilo 60 gréckého dlhu. Čo si myslíte vy o týchto dôležitých informáciách? Eh, musím povedať, že som ochotný eh, komentovať eh, stanoviska nemeckej vlády, ale ak všetko dobre dopadne, tak v budúcnosti to už nebudem ochotný robiť. V budúcnosti sa vyjadrím inak a budem mať k tomu iný postoj, to si môžete byť istý. Musím povedať, že môj minister povedal v tomto rozhovore, že sa potrebujeme pozrieť na riešenia, ktoré prijali európske vlády 21. júla. A musíme sa na to pozrieť, ak predbežné predpoklady e, pre dohodu, ktorá sa uzavrela, ešte stále platia. A predovšetkým hovorilo o zapojení súkromného sektora e, pre gréckych držiteľov dlhopisov nehovoril o tom, že treba podporovať ESFS novými nástrojmi. Hovoril o tom, že treba toto urobiť e, rýchlo, takže počítame a spojame sa na to, čo sa stane e, na Malte a na Slovensku a tak ďalej. E, pýtal sa, či na fiškálnej strane treba dosiahnuť konečný cieľ a to je udržateľný dlh pre Grécko. Toto je vlastne také spätné riešenie je strata 21 ktorá sa dohodla v júli, ešte stále dostatočná? A on povedal, počkame si na analýzu udržateľnosti dlhu, ktorú pripravuje Trojka v rámci svojej misie a správy. A tam na základe tej správy potom vyhodnotíme, kde sa nachádzame a vyvedieme závery. Nuž, ale skôr ako tak urobíme, potrebujeme nejaké ochrany a povedal, že všetko treba urobiť v správnom poradí a treba to urobiť poriadne na finančnom trhu. To znamená, že sa treba vyhnúť nejakej, nejakému zníženiu dôveryhodnosti alebo niečomu takému. Takisto som videl, ako sa hovorilo o určitom odpustení dlhu, to vám nemôžem potvrdiť, pretože trojka je ešte v Atenách. Takže musíme sa naozaj pozrieť na to, čo treba urobiť, aby sme mali udržateľnú finančnú situáciu v dlhodobom horizonte príslušných krajinách. Nemôžem vám potvrdiť nejaké údaje, e, pretože e, zatiaľ ešte nemáme modely pripravené. Ďakujem veľmi pekne a teraz za zelených Sven. Vážený pán Asmusen, vy ste určite bez zosporu centrálnou osobou finančnej zdravej politiky v Nemecku a ako zelený to môžem povedať, vy ste za zároveň e, veľmi, e, veľmi, veľmi takou jasnou, žiarivou osobnosťou. E, pracovali ste, pracovali ste v mnohých inštitúciách, študovali ste od Holana Weigla, Webera, takže ste skutočne široko, veľmi, veľmi erudovaní, mnohé ste zažili, ale zároveň pred krízou ste niektoré veci videli, veľmi zaujímavý článok o liberalizácie trhu. Um, spoločník um, a člen um, poradného výboru um, potom v, bol, pracovali v IKB, ktorá stroskotala a potom ste zohrávali centrálnu úlohu pri, uh, pri um, spracovávaní um, bankovej krízy v Nemecku, ktorá nie, čo nie je veľmi verejné. Zároveň ste Zároveň však máte profesionálne legislatívne znalosti, zúčastňovali ste sa parlamentárnych briefingov na e, spolkom sneme a môžem sa veľmi tešiť, že dostaneme do budúcnosti pragmatika a nie dogmatika, e, ktorý bude zastupovať Nemecko v direktóriu ECB zrejme. Nuž ale Teraz už nie ste medzi eh, tými rôznymi ministrami financí a teraz sa chcete ísť do nezávislej inštitúcie. Ako, eh, aký postup budete mať v rámci trojky, keď budete formulovať podmienky pre krajiny, pretože ECB eh, e bola vždy inštitúcia, ktorá sa snažila byť veľmi tvrdá, ktorá E, sociálne otázky v Španielsku, napríklad v Grécku, v Írsku a tak ďalej nebrala veľmi vážne. Takže ako sa bude snažiť o vyššiu sociálnu vyváženosť, e, ktorá by mala nastať pri konkrétnych vyjednávaniach v rámci krízy? Vážený pán poslanec. <laughs> Mm, ja začnem snáď s komentárom k tej prvej časti vašej výpovede. Bez e, komentovania toho, čo e, sa týka článku z 2006 o právach na zaknihovanie, e, zaknihovaných práv a tak ďalej. Takže chcem to len zhrnúť. Ja si myslím skutočne, že všetci tí, ktorí sa zúčastňovali za posledné roky na tom, čo e, nám priniesla e, finančná kríza, tí zaplatili výučné. Ja tiež. Ja si myslím, že to bola finančná kríza, ako nikto z nás nepredpokladala. Preto e, nikto, kto by nepremyslel svoje konania, svoje postoje počas tejto krízy, tak by sa ničomu nemohol naučiť. A ja sa sama seba použ- považujem za poučiteľného. Preto som to urobil. A tie skúsenosti, ktoré sme robili, to je, že e, slepá dôvera v trhy vedie rovnako ďaleko ako slepá dôvera v štát. To znamená, že e, ten poriadok e, štátov a supranárodov nesmie, nas, e, nesmie nahradiť nejaký vládnuci poriadok a toto platí tak, a toto osobitne platí pre finančné regulácie. Jednoducho nemôžeme tu popustiť Myslím si, že sme niektoré dobré momenty strátili. Pán Bulman sa na to pýtal práve pri tom e, jadre tej reforme Basel 3, tu nemôžeme popustiť. Tu sme jednoducho toto sme e, jednoducho dlžní, aby sme sa z toho poučili. Čo sa týka vašej konkrétnej otázky, ako by sme sa mali správať v budúcnosti, vy ste um, chválili pragmatika, vy viete, uh, že v Nemecku to nie je e, bezvýhradne pozitívny pojem v súvislosti práve s finančnou politikou, ale v európskom a globálnom kontexte myslím si, že je to pozitívny pojem. A ja dúfam, že sa aj Nemci poučia. Jednoducho áno, sú ľudia, ktorí majú úroky vždy príliš nízke, sú ľudia, ktoré, pre ktorých sú úroky vždy príliš vysoké a ob, obidvoje jednoducho je nesprávne. Musíme si pozrieť eh, údaje a z toho, a podľa toho sa rozhodnúť. Samozrejme, môžete byť na nesprávnej strane, pokiaľ nesprávne analizujete údaje, ale empirický postup je jednoducho eh, cestou, ako dosiahnuť eh, prioritný cieľ cenovú stabilitu. Čo sa týka konkrétnych pozícií, v rámci trojky. Myslím si skutočne, že tu musíme byť veľmi tvrdí. To však neznamená, že sa to mm, vyrov, že sa e, tu dajú rovnítka so sociálnym chladom, pretože nič nie je v konečnom e, dôsledku také nesociálne ako neúnosné rozpočty, ako vysoká inflácia. A ja si skutočne myslím, a vy aj poznáte tie globálne inštitúcie, IVF, Medzinárodný e, menový fond, išiel, urobil veľký okruh, keď si porovnávate tie programy, ktoré boli pred krízou a tie, ktoré boli teraz, ale to boli takisto programy pre Grécko, e, Španielsko, pardon, e, pre Grécko, Portugalsko a Irsko. Myslím si, že tu máme dosť veľa otázok. Máme 5 minút vyhradených na otázku a odpoveď. A teraz idem na Gue a Jurgena Kluteho, ale v druhom kole máme už iba 4 minúty na otázku a odpoveď. Zapínam stopky, takže keď prešvinete tie 4 e, minúty vašou otázkou, odpoveď nedostanete. Takže Jurgen, nech sa páči. Rečník bez mikrofónu. Takže pán Asmussen, ako viete, Európsky parlament eh, schválil prednedávnom balík eh, k economic, eh, k economic governance a ekonomické nerovnosti, napríklad export, ako exportné nárasty, ako napríklad v Nemecku, to sa považuje za neúnosné. Dokonca jeden ekonóm tomu hovorí, že to bol hlavný dôvod krízy. Nemecká vláda je proti takémuto eh, jednostrannému posudzovaniu a snaží sa uh, snaží sa dať stranou prebytky alebo deficity zahraničného obchodu. Takže moja otázka, do akej miery zdieľate ten názor, o ktorom sme diskutovali tu vo výbore v parlamente a aké príspevky by mali poskytovať tie EU členské štáty, ktoré majú prebytky, exportné prebytky. Uh, a, a ešte krátka otázka. V mnohých e, krajinách Európskej únie je čím ďalej tým viac protestov, pre všetkým od mladistvých v Španielsku, ktorí sú dotknutí. Tak ma zaujímalo, aký máte k tomu postoj a akú úlohu zohrávajú tieto protesty práve vo vašich politických rozhodnutiach. Ďakujem. Budem sa snažiť zodpovedať na to veľmi stručne. Ja si skutočne myslím, že je mimoriadne dôležité, aby sa makroekonomické nerovnováhy e, zohľadňovali v budúcnosti v jednotlivých postupoch. Toto bola doteraz taká slepá škvrna práve v tých ekonomicko-finančných e, záležitostiach, pretože oni mnohokrát spôsobujú tie ťažké situácie, ktoré sa nachádzajú v niektorých členských štátoch. Takže v každom prípade to je veľmi dôležitý krok smerom do dopredu. Takisto e, boli e, iniciované niektoré kontrolné konania týkajúce sa práve takýchto nerovností, buď deficitov alebo prebytkov z, zahraničného obchodu. Obe e, strany sa kontrolujú, ale tu máme možno rozdielný postoj. Je to asymetrické, čo považujem za potrebné, pretože hlavná pozornosť spočíva na oblastiach, oblastiach ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti čo nie je celkom správne, že štáty musia niečo urobiť. Samozrejme, oni musia um, mať uh, Pos, oni musia posilniť vnútorný dopyt, uh, to sú pre všetkým veľké ekonomiky, uh, takisto musia mať taký katalóg štruktúrálnych fondov. Ja som sa pokúsil to zodpovedať veľmi detailne v niektorých otázkach a to uh, sa týka vzdelávacích systémov, týka sa to výskumu a vývoja, týka sa to pracovného trhu. Veľmi jasne som to v písomných odpovediach uviedol, ako vidím pracovný trh, takže to veľmi krátko. Potom ste sa pýtali na protesty v jednotlivých mestách, krajinách eurozóny. Myslím si, že Je to varovný signál pre všetkých bez ohľadu na to, na ktorom fronte robia politiku. V Španielsku e, dosahuje nezamestnanosť mládeže 45%, a to v priemere sú to ľudia, ktorí sú dokonca mladší ako ja, takže to uh, je to úplne iná veková skupina, takže je to varovný signál a majú na to právo, takže preto téma vzdelávacie systémy, prístup k vzdelávaniu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate, musí byť centrálnou témou. Moja mama bola učiteľka a musí to byť úplne jasné. My musíme všetkých ľudí dostať do vzdelávacích systémov. Začína to od e, škôlok, a takisto tam musíme e, umožniť verejné investície, štátne investície. To som, takže v, vo všetkej stručnosti odpoveď na vašu otázku. Veľmi pekne ďakujem. Teraz nech sa páči za EPP. Pán Lahen, ďakujem veľmi pekne, pán Asmussen. E, teraz e, nebudem sa rýpať vo vašom životopisu, pretože ste bez sporu, bez sporu Mm, odborník a nechceme tu mať takéto rámcové diskusie, ako e, naštartovala pán Gigold. Dobre, ECB bola, e, bola mm, obviňovaná kvôli nákupom štátnych dlhopisov. E, to je jedna otázka, ako k tomu stojíte. Podľa ECB potrebujete nové nástroje, potom ako pán Triše bankovú licenciu a tieto nástroje zamietol. Za tretie otázka na ciele ECB. Eh, e Dnes sa eh, koncentruje na cenovú stabilitu, v budúcnosti na stabilitu trhov, takže čo hovoríte na návrh Fedu, aby sa tam pridala k cieľom aj e, nárast kon, e, kon. A mali sme tu aj národné štáty, ktoré blokovali legislatívu, či to e, má byť teraz e, pak Stability 2002, 2003, 2004. Vy ste boli v ministerstve financí po, po, e, v tomto čase. Či to má byť e, vlastne metóda spoločenstva, na ktorú sa zavodne, alebo sú to ciele, ktoré by mali byť aj v rámci členských štátov. Máme tu štáty, ktoré to blokujú. Ako vidíte, potrebu konsenzu v otázke regulácie finančných trhov. A kde by ste mali nejaké návrhy, vy ste nám uh, navrhovali parlament G20, to považujem za výborný nápad, ale postačilo by, keby sa tá metóda, e, tá metodika spoločenstva, keby brala náš parlament vážnejšie. To by postačilo, myslím si. Áno, myslím si, <laughs> že to bolo 8 otázok, ale rýchlo sa pokúsim zodpovedať. E, pýtali ste sa, na nezávislosť ECB, predovšetkým vo svetle programu SMB. V zásade nezávislosť centrálnej banky je nutná v modernom hospodárskom systéme. Myslím, to je vec, ktorá je absolútne nesporná. To znamená, že pokiaľ by to nebolo tak, že neza, samozrejme nezávislosť a accountability to sú dve strany Jeden vince. A tie programy ECB sa nedotkli nezávislosti banky. Ona svoje rozhodnutia robila nezávisle a ona tie e, rozhodnutia urobila preto, len monetárny transmechanizmus E, ruš, porušoval vlastne jednotlivé politika, politiky štátne e, bondové trhy, pretože tieto majú centrálnu funkciu pre iné časti národného hospodárstva, takže preto to urobila banka v rámci svojho mandátu. Z môjho pohľadu však je dôležité vedieť, že to urobí e, vždy len dočasne, limitovane a jednotlivé akcie sú absolútne sterilné aby sa nevytváral tlak na ceny. Čo sa týka EFSF, mm, ja si myslím, že tu potrebujeme nutne tie štyri nové nástroje, čím skôr e, primárne trhové nákupy, sekundárne trhové nákupy. Toto e, všetko súvisí aj s vašou prvou otázkou, aby ESF mohol byť činný na sekundárnych trhov, rekapitalizáciu bank. Uh, všetko cez centrálne vlády a za štvrté veľmi dôležitý pri Kaušnery nástroj na ochranu pred nákazou. Takže toto sa musí kombinovať z môjho pohľadu s tým najvyššie možným efektívnym nasadením, nasadením objemom ESFS, ale bez toho, že by tu bol prístup do systémov ECB alebo k jej likvidite, lebo podľa môjho názoru toto by išlo proti textu, proti obsahu aj a, ustanoveniam článku 132. Vy ste sa pýtali, či by malo zmysel, keby sa ECB um, keby e, pracovala na katalógu cieľov, ako má FED v Spojených štátoch, ktorý má viacero rovnocenných cieľov vedľa seba. No už e, túto otázku um, ja nemám na, ten, tá zmluva je dobrá taká, ako je, ktorá je to zmluva, ktorá sa odvíja z tradície v rámci celej Európy. Je potrebné ju len dobre realizovať. Takisto ste sa potom pýtali za prvé na pakt e, rozvoja stability a za druhé na reguláciu trho, finančných trhov. Myslím si, že skutočne je to nutné či už je to fiskálna koordinácia alebo regulácia finančných trhov. Že toto je skutočne to, čo sa čomu sa po anglicky hovorí ownership. To znamená, že musíte si to zobrať za svoje. Toto sa týka užšej fiskálne, fiskálneho doladenia, ktorý musí byť v budúcnosti ešte užší, ale takisto sa to týka aj regulácie finančných trhov. Existuje tu istý rozdiel, že regulácia finančných trhov sa týka vnútorného trhu všetkých 27 štátov, pričom vo fiskálnej oblasti máme dobré dôvody prečo sa krajiny eurozóny integrujú užšie a postupujú spoločne, aby zastabilizovali ešte viac menu, ako je tomu doteraz. Ja toto vidím diferencovanie. EU27, samozrejme, toto sú všetko témy, ktoré sú veľmi úzko prepojené s témami 17 e, členov eurozóny. Myslím, že tých 17 to je taký malý close job. E, príklad Estonska, E, to ukázal, e, pretože oni e, pretože kto konvergenčné kritéria sústavne a trvalo plní, má sa stať členom eurozóny. Ale tak ako ste to hovorili, tá spoločenská metóda je taká, že máme ownership v rámci každej vlády, ale aj v parlamentoch jednotlivých členských štátov. štátov. Ďakujem veľmi pekne. Etlin. Ďakujem veľmi pekne. Pán Smusen, e, Pani predsednička, ja si pochopiteľne veľmi vážim e, vaše skúsenosti, ale aj vaše odpovede. Prvýkrát to máme niekoho, kto si môže uh, sadnúť do výkonnej rady ECB a mať takéto um, skúsenosti. Pokiaľ ide o cenovú stabilitu, myslíte si, že v tomto momente existuje riziko inflácie? My sme nedávno vysielali našu delegáciu do USA. Myslíte si, že nízke úrokové sadzby by mohli byť riešením súčasného problému zadlženosti? Myslíte si, že nízke úrokové sadzby budú účinnejšie než nové opatrenia v rámci sociálnej politiky, hospodárskej politiky a podobne? A pokiaľ ide o vzťahy medzi ECB a budúcim nástrojom stability EÚ, domnievate sa, že tu nie je nejaká možnosť priamého financovania? A myslíte si, že to financovanie bude musieť pochádzať z iných zdrojov? Ich hoffe, ich in, I hope that I got... Dúfam, že som správne pochopil vašu otázku cez tlmočenie. V opačnom prípade sa môžete stiažovať na moje odpovede. Čiže otázka, ako vyzerajú výhľady inflácie? Tým ste začali. Povedal by som, alebo dovolte, aby som to preformulovala. Údaje o inflácii za eurozónu, ktoré boli nedávno uverejnené vo výške 3 sú jednoznačne nad cieľom cenovej stability ECB. My by sme boli veľmi radi, keby sa nám to podarilo udržať len niečo nad dvoma percentami v nadchádzajúcich mesiacoch, ale potom sa chceme vrátiť e, na úroveň 2%, čo my v strednodobom meradle považujeme za cenovú stabilitu. Čiže e, môžeme povedať, že riziko, tak aby sme mohli povedať, že riziko inflácie v eurozóne je vyvážené, teda ak sa na to pozeráme zo súčasného pohľadu. A keď sa pozrieme na tento policy mix a to, v eurozóne a v USA. ECP a Americká e, federálna rezervná banka sa na to pozerajú úplne rozdielne. Áno, máte absolútnu pravdu, keď hovoríte o dôležitosti tohto mixu politik, tak na mikro ako aj makroúrovni. A v tomto smere ECB má síce obmedzený, ale dôležitý mandát. V prvom rade teda musí zabezpečiť cenovú stabilitu a týmto môže prispieť ECB a potom vlády, predovšetkým na úrovni členských štátov prostredníctvom nástrojov ako je fiskálna politika, štruktúrálna politika v širokom zmysle slova, prispievajú predovšetkým k rastovému potenciálu ekonomiky, k stanovovaniu miest, čo sa deje medzi odbormi a zamestnávateľmi vo väčšine krajín na základe mzdových pravidel v Európe. Čiže každý musí prispieť v rámci svojej vlastnej pôsobnosti a zodpovednosti. Čiže nemalo by sa to všetko zmiešavať a preto si myslím, že článok 123 zmluvy je kľúčový, pretože zakazuje menové e, financovanie fiskálnych operácií. A, čiže nie je to ustanovené ani v texte, ale je to v, ustanovené v duchu tohto e, dokumentu. Je potrebné zabezpečiť jednoznačné oddelenie funkcií a mandátu menovej politiky od funkcií a mandátu fiskálnej politiky. Tu musíme byť veľmi transparentní a naozaj domnívam sa, že tento článok patrí k kľúčovým pilierom rámca menovej politiky v Európe. Ďakujem. Oli Schmidt. Thank you, Madam Chair. Ďakujem. Pán Asmussen, vy ste e, v centre prakticky každej búrky a patríte v Nemecku ku kľúčovým hráčom. Nemecko má osobitnú zodpovednosť a povinnosti v rámci EÚ, ale predovšetkým v rámci eurozóny. Povedali by ste, že nemecké vedenie e, sa ujalo svoje zodpovednosti v posledných rokoch. A moja druhá otázka, ja som poslancom za Švedsko, čiže my nie sme v eurozóne. A druhá otázka, bolo by vhodné, keby sa umožnilo novým krajinám vstúpiť do eurozóny za súčasného stavu? Boli by ste za to, keby sa vám ja položil túto otázku v súvislosti s mojou vlastnou krajinou? Ďakujem. On your first... K tej prvej otázke. Či nemecké vedenie urobilo, čo bolo potrebné v situácii krízy? Odpoveď je áno. A aké sú tie veci, ktorými sa riadím, prípadne sa budem riadiť, ak dostanem toto miesto. Ja nebudem kritizovať nemeckú vládu ani žiadnu inú vládu za rozhodnutia, ktoré urobili v minulosti, keď som ja pôsobila ako štátny zamestnanec nemeckej vlády. V, nemocne, v budúcnosti to bude úplne iné, kde bude potrebné zaujať e, pohľad ECB. Ale keď sa pozriem, ja nebudem môcť potom e, svojho súčasného zamestnávateľa brať na zodpovednosť a hovoriť, že toto či ono ste urobili nesprávne. Čiže urobím veľmi prísnu deliacu čiaru medzi týmto minulosťou a budúcnosťou. Vstup do menovej únie. E, emocionálne mám silné pokušenie povedať, že keby krajina ako je Švédsko so svojou kultúrou a fiskálnou politikou by chcela vstúpiť, tak ste viac než vítaní, ale to by nebola správna odpoveď. Tá odpoveď je menová únia nie je e, zatvorený okruh. My máme vstupné kritéria, ktoré musia byť splnené udržateľným spôsobom, čiže nemožno očakávať len alebo e, byť spokojný s tým, že sa môžu byť, e, že sa môžu splniť rok či dva. Musíme vychádzať z existujúcich štatistík a musíme vychádzať aj z E, čiže vy musíte byť najprv, e, musíte vstúpiť do tohto procesu a trvá dva roky, než budete môcť vstúpiť. A to je oficiálna odpoveď, ale emocionálne by som povedal, že áno. Keby ste splnili konvergečné kritéria udržateľným spôsobom, tak Švedsko by bolo e, vítanou krajinou v menovej únii. A naozaj toto musím ale dať túto formálnu odpoveď. A pokiaľ ide o budúcnosť eurozóny, e, Estonsko vstúpilo len pred niekoľkými mesiacmi a mám taký pocit, že sú pomerne spokojní s tým, že sú súčasťou klubu. E, podpora eura v Estonsku je napríklad oveľa vyššia než v Nemecku. A ako som už povedala, musíte splniť eh, hospodárske a menové kritéria, ale ak vstúpite do klubu, tak eh, sa stávate súčasťou rozhodovania. Na to netreba zabúdať. Ďakujem. ECR povedali, že skončili svoje otázky a dostávame sa znova k zeleným. Chceli by ste ešte niečo sa spýtať? Nemusíte. Uh, po, pokiaľ by chceli kolegovia ďalší, e, tak by som im prenechal slovo. EPP, vy ste už skončili so svojimi otázkami? Áno, ešte máme čas, nech sa páči. Ja mám ďalšiu otázku. Som trocha na rozpakoch, pokiaľ ide o vaše názory na menovú politiku. Možno by ste to mohli spresniť, najmä odpovedom na jednu otázku, ktorá ma prenasleduje od začiatku krízy. Definícia inflácie je, je do veľkej miery založená na inflácii spotrebiteľských cieľ, ale my sme videli mnohé problémy aj na trhoch ceny aktív. Myslíte si, že ECB by mala zmeniť svoju predstavu o cenovej stabilite vzhľadom na silné výkyvy, pokiaľ ide o ceny aktív, ak to mám vyjadriť takto umiernenie. Pokiaľ som vás, vám to nie, nepovedal dosť jasne, tak som zrejme nebol celkom úspešný vo svojom úvodnom vystúpení. Keď som hovoril o cenových bublinách na realitnom trhu a iných e, trhoch, tak tieto neboli dlho vnímané ako problém pre menovú politiku. Ja som sa pokúsil naznačiť to, čo podľa mňa je potrebné urobiť a pokúsim sa to spresniť ešte väčšmi. Myslím si, Predovšetkým, že by som sa znovu chcel e, pridržiavať definície cenovej stability, ktorým je harmonizovaný index potrebiteľských cieľ. Je to systém, ktorý sa používa nielen v Únii, ale na celom svete. Takže e, keby sme e, od toho ustúpili, mohli by sme oslabiť transparentnosť, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť. Napriek tomu, domnievam sa, ako som povedal, že E, politika e, inflácie v cenách aktívy, aktív bola v globálnej deba- diskusii o cenovej e, stabilite už viac menej určená a myslím si, že by sme nemali postupovať proti tomu, tej pozícii, ktorá bola medzičasom prijatá. A otázka je, aké nástroje máme k dispozícii Ehm, vykonáva sa, viem, že je potrebné, aby sa vykonal ďalší výskum a ak máme viac než jeden cieľ, tak teoreticky potrebujeme e, viac než jeden nástroj. A ak máme e, úrokovú mieru ako jeden ehm, z týchto nástrojov, tak musíme Ehm, v tomto smere použiť aj ďalšie a musíme zamerať výskum na možné makroekonomické efekty. My potrebujeme ehm, urobiť niečo, čo je veľmi dobre opísané v literatúre, ale keď hľadáme konkrétne riešenia, tu ešte treba urobiť veľmi veľa. Keď sa pozrieme na cenovú infláciu, ktorá prispieva k riziku cenovej stability, tak toto je správny predpoklad a je to trocha zvláštne, ale ECB má vo svojom menovom koncepte dva piliere a táto dvojpilierová stratégia má jednak ekonomické zacielenie a menové zacielenie. Pred niekoľkými rokmi sa zdalo, že Väčší, väčšia váha sa pripisuje tomu hospodárskému pilieru menovej stratégie, ale dnes e, sa to, pendulum vychylilo skôr smerom k e, menovej politike a viac menej dochádza k takému takej vyváženosti týchto dvoch pilierov, pretože e, sa tu zbližujú cenové agregáty a objemy úverov.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 E, štátom, ale mnohé štáty majú v tomto smere, smere veľké e, problémy, pretože sú príliš zadlžené. A sú to práve banky, ktoré sú aj naďalej sprostredkovateľmi medzi riešeniami týkajúci, týkajúcimi sa vládneho dlhu. E, vytvára sa tu akási špirála, ktorú je potrebné prelomiť E, myslím si, že v súčasnosti je Európska centrálna banka veľmi rozdelená. Na jednej strane máme veľmi veľké banky, ktoré musia byť zachránené, ale na druhej strane máme krajiny, ktoré majú problém ako také. Je to dilema a jej riešenie je mimoriadne náročné. Podľa mňa na jednej strane je potrebné riadiť e, bankovú krízu, a výkonná rada slúbila, že do novembra predloží návrh zákona, ale táto legislatíva by mala byť prijatá čo najskôr. Predovšetkým, pokiaľ by mala bankám umožniť financovať svoju vlastnú záchranu bez toho, aby to väčšie zaťažilo daňových poplatníkov. Okrem toho treba nájsť spôsob, ako riešiť zadlženosť ako možno žiadať od bank, aby financovali Grécko na jednej strane a zároveň im hovoriť, že ich financovanie bude podrobené tomu slávnemu haircut vo výške 30 až 40 je potrebné, aby sme to e, riešili. Ja viem, že tá situácia je komplikovaná ale mohli by ste mi prosím povedať, aké sú tie najdôležitejšie komponenty balíčka, o ktorom ste hovorili, toho komplexného balíka? Ocenili by sme presnejšie informácie o tom, akú úlohu by v tomto kontexte podľa vás mala, zohra- vás mala zohrávať Európska centrálna banka. Ďakujem. No, thank you very much for Ďakujem veľmi pekne za túto zložitú otázku. Súhlasím s vami v tom, že po roku a pol krizového režimu v eurozóne potrebujeme zmeniť našu hru. V opačnom prípade stratíme vierohodnosť. A máte pravdu, že je potrebné prelomiť blúdny kruh ktorý vyplýva z pozícií niektorých krajín, prechádza cez banky, cez banky k reálnej ekonomike a potom sa znova vracia k zdaňovaniu štátu, v štáte. E, tá situácia je e, za istých, v istých aspektoch podobná tej v roku 2008, ale v iných sa zasa veľmi líši. Aký je rozdiel? V roku 2008 sa problémy začali odvíjať od kvality súvah ale, alebo mimo súvahových aktivít niektorých bank. A potom cez balíčky záchrany sa to e, dostávalo až na úroveň štátov. Tedy bol, boli problémom toxické aktíva. Tentokrát sa to odvíja od fiskálnej pozície niektorých štátov. Solventnosť vládneho dlhu sa už neberie za zaručenú. A pokiaľ táto nie je zaručená, tak sa e, to má negatívny dopad na súvahu bank. Takže spôsob, ako reagovať dnes, je od štátu k bankám. A to je iná situácia. My to pochopiteľne, čo my pochopiteľne nemôžeme urobiť, je tvrdiť, že e, suverénne e, dlhopisy sú toxické. My potrebujeme, e, a keby sme išli touto cestou, tak e, sme stratení. Preto musíme hľadať iné riešenia než v roku 2008. A i, aby bolo jasné, ja sa tu nechcem e, podpísať pod nejaké údaje o možnom herkat, o možných, možných škrtoch. Čo my potrebujeme, je nájsť riešenie pre udržateľnosť Grécka. Pýtate sa, aká je úloha ECB v tom e, komplexnom balíku. Povedal som, že potrebujeme takýto komplexný balík, aby sme v tom istom čase pomerne rýchlo rozhodli, pretože tá nákaza sa šíri. A tento komplexný balík musí poprvé obsahovať e, vieryhodné riešenie pre Grécko z fiskálneho hľadiska, ale predovšetkým z hľadiska konkurencieschopnosti. Čiže aký je ten biznis model pre Grécko? Ako môže táto krajina rásť? Grécko bolo po veľmi dlhý čas e, najvýchodnejšou časťou západu. To bola tá najvýchodnejšia časť, kde sa mohlo obchodovať e, a podnikať podľa pravidiel EÚ. E to už neplatí. Ďalej je potrebné nájsť spôsob, ako by mohol EFSS mechanizmus čo najlepšie zabezpečiť riešenie situácie bez toho, že by dochádzalo k stigmatizácii. A e, to, tu vstupuje do hry rekapitalizácia bank. Po štvrté je potrebné mať vieryhodnejšie hospodárskú aj fiskálnu politiku. A to nie len v problémových krajinách, ale aj v krajinách, ktoré môžu byť potenciálne uh, postihnuté šírením nákazy, kam patria aj veľmi veľké štáty EÚ. Po piaté, musíme jasne povedať, kam chceme ísť, kam chce Európa ísť. Potrebujeme štruktúru governance, ktorá e, má sa jednoznačne e, zameriava na eurozónu. A pokiaľ zoberieme všetky tieto veci dovedná, tak môžeme potom e, používať slova ako je economic governance a viac väčšia integrácia. Čo to znamená? Poprvé, e, bohatšie krajiny budú musieť platiť viac a dlhšie za chudobnejšie krajiny, nielen v trojročnom časovom horizonte. Ďalej, e, aby sa to všetko vykompenzovalo, bude potrebné E, uplatňovať e, silné a dôrazné externé kontroly, pokiaľ ide o národnú fiškálnu politiku, čo si vyžaduje silnejšiu politickú úniu, k čomu to vlastne všetko vedie. Otázka je, kto má na to mandát. O tom musia rozhodnúť členské štáty, ich parlamenty, národné vlády, Európsky parlament. ECP má v tomto smere dôležitý, ale obmedzený mandát. Musí e, preberať zodpovednosť za finančnú stabilitu, menovú stabilitu a stabilitu finančného trhu. Čiže e, ona je len súčasťou toho celkového obrazu a pokiaľ si iné zainteresované strany nebudú plniť svoju úlohu, tak pre ECB bude veľmi ťažké e, zabezpečovať túto úlohu. Ďakujem. Dostala som práve jednu veľmi krátku otázku, lebo sme takmer vyčerpali svoj čas. Vo svojich odpovediach ste hovorili o finančných službách a o, o tom, aby sa to do maximálnej miery robilo na úrovni 27. -čky ale hovorili ste aj o tom, čo by sa malo urobiť na úrovni 17 euro, eurozóny. A mňa by teda zaujímalo, čo si vy predstavujete, e, že čo je potrebné urobiť e, v tejto sedemnástke. E, čo okrem tých bankových a ďalších vecí treba urobiť, pokiaľ ide o tieto finančné služby všeobecne? jediný e, dôvod, e, prečo teraz robiť veci na úrovni 17 je, že treba chrániť spoločnú menu a jej stabilitu. Takže ja by som urobil všetko, čo je v mojich silách, aby som sa to riešilo aj na úrovni EU27, e, pokiaľ je finančnú stabilitu, pretože vy viete, aké sú veľké centra mimo eurozóny a je to aspekt, ktorý sa často prehliada, keď hovoríme o nerovnováhach a o postupoch pre riešenie týchto nerovnováh po otázke pána Klúteho. Tento postup je jadrom ekonomickej politiky. Nie je to iba jadrom fiškálnej politiky. Povedala som, že je to správne, pretože e, neriešenie e, tejto nestability bolo zlyhaním existujúceho paktu stability. Ak budete koordinovať ekonomickú politiku v rámci tohto postupu, predovšetkým pre eurozónu, tak v určitej chvíli e, dospejete do bodu, kde budete zasahovať do spoločného trhu. Musíme teda koordinovať e, našu spoločnú e, ekonomickú politiku na základe postupu nerovnováh a to je správne. Netýka sa to iba eurozóny a moji kolegovia v Londýne to vedia, že treba ísť na spoločný trh v extrémnom prípade. To je neočakávaný dôsledok, že nakoniec budete robiť e, celkovú politiku. Pokiaľ ide o finančnú stabilitu, ako som povedal, chcem mať pravidlá pre 27, aby sme využili všetky prínosy a výhody spoločného trhu, ale zároveň to znamená, že potrebujeme pravidlá, nariadenia a dohľad na európskej úrovni, to znamená na úrovni 27. To sa robí lepšie pre všetky cezhraničné aktivity na úrovni 27 než na úrovni 16 alebo 17. Takže veľmi jasne sa vyjadrím, potrebujeme krok po kroku väčší pokrok. Musíme urobiť toho viac v súčinnosti s ECB alebo s mandátom, ktorý má. Teraz nedávno vyšli prvé varovania, myslím si, že to funguje dobre. A jednoducho potrebujeme tie pravidlá, e, predpisy a dohľad na 20 sedmičky a jedine, keď máte dôvod chrániť e, spoločnú menu, tak máte dôvod robiť to na úrovni 17. Ale ako som povedal, 17 nie je uzavreté číslo, e, kto je ochotný a kto môže a chce, môže sa pripojiť. Neviem ešte presne, čo máte na mysli, ale možno časom pochopím, čo ste mi chceli povedať. Takže ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobre ste nám odpovedali. Teraz vás musíme vyhodiť a musíme všetkých ostatných vyhodiť, pretože budeme mať e, stretnutie za zavretými dverami, kde budeme rozhodovať o vašom osude. Ďakujem veľmi pekne.